E, návrh uznesenia k, e, k Ugande a prvý sa hlasí do diskusie kolega Cashman. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. No už keby sme teda mohli už e, sa prestať venovať faktickým otázkam a radšej by sme sa venovali otázke diskriminácie, e, pretože e, ide tu o parlament a niektorí hovoria, že ako sa to týka nás, ale tento zákon porušuje ľudské práva a všetko to, čo sme doteraz my tu budovali a keď sa to niekde porušuje, tak sa to nás veľmi týka akékoľvek, citujem, že akákoľvek osoba, ktorá je, sa hlasí k tomu, že je homosexuálom, e, môže byť nejakým spôsobom kriminalizovaná, prípadne až e, môže byť, e, byť to trestaná doživotným väzením alebo smrťou. A každý, kto takéhoto neoznámi, môže viesť k trojročnému väzeniu pre kohokoľvek, vrátane heterosexuálov, kto 24 hodín neoznámi toto, že z každej osoby, o ktorej vie, že je lesbička, homosexuál, bisexuál, alebo kto podporuje ľudské práva takýchto ľudí, viny, riskuje, že stoživotný trest alebo väzenie, ďalš, takisto um, sa tu hovorí, že osa, ktokoľvek, kto pracuje s takýmito osobami, homosexuálne podobne, ako napríklad aj zdravotnícky personál a podobne, všetkých sa, ta, sa toto týka. E, takisto to podkopáva aj úsilie e, boja verejného zdravotníctva s vírusom HIV. A dnes popoludní by sme mali odložiť na bok všetky naše eh, predsudky a mali by sme eh, brániť tých, ktorí, ktorých brániť máme. Preto vlastne vítam aj stanovisko Európskeho komisára de Chuchta, britskej, francúzskej a švedskej vlády, prezidenta Obamu, predsedu, podpredsedu výboru pre zahraničné veci americkej snemovne reprezentantov ktorí odsúdili tento návrh zákona a takisto nalieham na túto snemovňu, aby venovala tejto otázke vysokú dôležitosť, aby, eh, takéto, aby sa tieto hlasy dostali do Ugandy. Ďakujem pekne, pán kolega Kešmen. A teraz e, eh, za autorov pani kolegyňa Šárke. Šárke. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegovia. Minulý september Ugandský parlament zaviedol tzv. antihomosexuálny zákon. Tento zákon kriminalizuje homosexualitu a vedie to k trestom od uväznenia po trest smrti. Toto sa týka nielen týchto údajných zločincov, ale aj tých, ktorí udávajú tieto tzv. zločiny. Takisto sa to týka ľudskoprávnych aktivistov, ktorí pracujú v Ugande. Myslím si, že sexuálna orientácia je slobodným vyjadrením každého človeka a toto právo človeka je porušené. Myslím si, že toto sú univerzálne hodnoty, ktoré platia aj v Ugande. Odmietame trest smrti ako taký a medzinárodná komunita vyjadrila veľké obavy takisto mimovládne organizácie možno prestanú pracovať v Ugande, keď takéto zákony budú prijímané. Preto podporujeme pána prezidenta Obamu a medzinárodnú komunitu, ktorá už odsúdila e, tento zákon, ktorá žiada, aby sa homosexualita v Ugande nekriminalizovala a tento zákon sa zrušil. Ďakujem. Ďakujem za autorov. Ďalej pán kolega Tenok. Pán predseda, Uganda je hlboko kresťanská krajina, kde platia tradičné veci homosexualita je v Ugande nelegálna, tak ako v mnohých iných afrických krajinách. A samozrejme, že musíme byť citliví z hľadiska toho, ako uplatňujeme alebo vysielame naše, naše liberálnejšie hodnoty voči ostatným, pretože niekedy je to asi kontraproduktívne. Ale nemali by sme sa ale báť toho, aby sme hovorili o tomto návrhu zákona, pretože je to strašný návrh, strašná legislatíva a bude to len škodiť e, osobám, ktoré sú, ktoré sú homosexuálmi a podobne v Ugande. A takisto to vyšlo veľmi zlý signál aj ostatným krajinám. E, Uganda má sa posled 20 rokov veľký boj za sebou a prečo by mal e, Uganda Európsky parlament všetok ten svoj, to svoje úsilie, ktoré doteraz dosiahli, by sa, by sa všetko malo zahodiť, len keď tým, že sa pripoja k takým krajinám ako je Irán a podobne. Takže dúfajme, že naše úsilie v tom, tejto snemovni aj v iných parlamentoch po svete presvedčia uganského prezidenta, aby e, uplatnil veto na tento návrh zákona. Ďakujem pekne, pán kolega Tenok. A nasleduje teraz pani kolegyňa Lunaček na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Niektorí z mojich prečníkov opísali podrobnosti toho zákona, ktorý e, sa prerokúva v e, parlamente v Ugande. Poviem krátky príbeh. Pred 4-5 e, rokmi som sama bola v Kampale a jeden večer som sa rozprávala v pizzerii s lesbičkami a homosexuálmi a transsexuálmi a majiteľ nám to dovolil. A e, v ten večer minister e, vlády Uganskej povedal, že sa budú konať razie e, na miestach, kde sa takéto osoby stretávajú. A ja som mala vtedy strach, tak ako strach mali aj ugandské lesbičky a homosexuáli. A teda toto bol začiatok rastúcej homofóbie e, v Ugande a teraz je tu zákon, ktorý homosexualitu nie len e, trestá, ale k tomu ešte pripája aj trest smrti. Dámy a páni, mnohí e, predstavitelia afrických štátov mnoho vykonali, ale teraz, aby začali tvrdie, tvrdiť, že homosexualita nie je ne, homosexualita nie je africká, to je predsa úplný nezmysel. To sa vyskytuje v každej kultúre, v každej krajine, v každom kontinente. Preto e, myslím, že musíme všetky politické skupiny spoločne prijať toto uznesenie. Je potrebné, aby sme toto vyjadrili a musíme vysloviť podporu týmto osobám a e, nedovoliť, aby sa proti ním šírila nenávisť. My máme povinnosť, aby sme hovorili o ľudských právach všade vo svete a musíme pripomenúť uganským e, orgánom, že napríklad aj v e, z dohode z Kotonu hovoríme o ľudských právach všetkých, ktoré musia byť všetkými hájené. Chcem pripomenúť, že to uznesenie, ktoré je pred nami, by sme mali prijať e, ako celok, lebo ide aj o to, že organizácie, ktoré sa zasadzujú za práva lesbičiek, homosexuálov a transrodových e, e, osôb, musia v tejto forme dostať našu podporu. Ďakujem pani kolegyni Lunaček a ďalej za autorov pani kolegyňa Štrifler. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Táto otázka o tom, či Európsky parlament sa má zaoberať touto vecou, znamená, že zákon o homosexualite alebo proti homosexualite jednoducho porušuje ľudské práva a treba sa ním zaoberať. Legislatíva v Ugande kriminalizuje homosexualitu už po nejaký čas, ale keď sa teraz prijal ešte ďalší nový zákon, ktorý vstúpi do platnosti v januári 2010 a ktorý ešte zhorší situáciu homosexuálov, to znamená, že za homosexualitu bude možné ľudí uväzniť, bude to obrovská prekážka v boji proti HIV a AIDS. Homosexuáli v Afrike majú ťažkú pozíciu už aj bez toho. Jednotlivci musia udávať ľudí s inou sexuálnou orientáciou do 24 hodín, inak sami čelia uväzneniu. A toto samozrejme ovplyvní medzinárodných darcov, organizácie ľudskoprávne, ktoré pracujú v Ugande. Obhajcovia ľudských práv odsúdili to, že sa predložil takýto návrh zákona. Pán predseda prerušuje rečničku. Poprosím vás, čítajte pomalšie. Rečnička pokračuje. Keď parlamentu v Kampale bol tento zákon predložený, organizácie na celom svete odsúdili takýto návrh zákona Francúzsko, Spojené štáty americké, takisto Európsky komisár de Gucht. Egun, Uganda musí splniť svoje medzinárodné záväzky a musí takisto uctievať si dohodu z Kotonu tak, ako sa patrí, musí rešpektovať. Ugandské inštitúcie musia zvážiť, či sú ochotní čeliť tomu, že Európska únia potom nebude plniť svoje záväzky voči ním. Pani kolegyňa, mali ste ešte 12 sekúnd času, mohli ste čítať pomalšie, potom by e, kolegovia mohli dostať lepšie tlmočenie. Kolegyne, kolegovia, ktorí čítate svoje prejavy, prosím vás, aby ste poskytli tlmočníkom e, vaše prejavy vopred, e, prispätok ku kvalite pretlmočenia.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 homosexuálov a lesbičiek. E, považujeme to, že to je, spada pod ľudské práva, ale e, ľudské práva predstavujú alebo zahraňajú všetky práva, práva každého. To znamená, že nikoho nemôžeme vylúčovať a problémy osôb s inou sexuálnou orientáciou nie sú ničím novým. Potom však iba ale otázka, že všetci musia súhlasiť s tým, že porušovanie týchto práv sú vlastne diskrimináciou týchto osôb a e, v podstate rozhodnutie Luganského parlamentu e, potvrdzuje, že sme takmer koloniálnymi, alebo, ale to nie je vonkonce pravda, pretože my tu hovoríme o e, univerzálnych právach všetkých, e, čiže my sa do ničoho nemiešame, my rešpektujeme zvrchovanosť Ugandy, ale nemôžeme takúto situáciu jednoducho ignorovať. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne pán Kačmarek, následujú zástupcovia jednotlivých politických skupín, pán Ari. Leif z SND. Um, ehm, ďakujem pekne, milí kolegovia. Vítam skutočnosť, že dnes môžeme um, diskutovať o návrhu zákona, e, ktorý kriminalizuje homosexualitu v Ugande, pretože ide tu predovšetkým o spochybňovanie ľudských práv ako takých. A ja si myslím, že je veľmi dobré, že Európsky parlament sa môže aj k takémuto návrhu zákona vyjadriť, aj k situácii, ku ktorej došla. Som veľmi rád, že môžeme vyzvať aj my, Uhagánsky parlament, aby e, podrobil e, uganskú legislatívu novelizácie. Tak ako podal aj pán Cashman, už sa k tomu vyjadrili e, veľké množstvo mimovládnych organizácií a je potrebné podporiť mimovládne organizácie, ktoré bojujú proti AIDS v Afrike. Veľmi veľa, veľmi veľa štátov po celom celom svete vydali svoje vyhlásenia aj z USA. Chcel by som teda porosiť komisiu, aby vzala do úvahy a naše záväzky voči Ugande, keby tak týchto zákon bol prijatý, tak e, by to predstavilo porušenie našich dohod. My máme aj dohody z Kotonu a tým pádom by Uganda stratila nárok na podporu za EU. Každý človek má podporu na svoju sexuálnu orientáciu bez akéhokoľvek ohrozenia. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz za zelených na dve minúty pán Romeva Irueda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som bol tiež bol radšej, keby sme hovorili aj o prípade pani Hajda, tak eh, žiaľ nemôžem sa k tomu vyjadriť z daných dôvodov. Eh, takisto aj prípad eh, z Ugandína si zaslúhuje našu pozornosť a to je ďalšia vec, ktorá tu prispieva k šíreniu homofóbie. My sme v minulosti už takéto otázky riešili. dnes musíme vlastne doplniť text k tým textom, ktoré už boli prijaté a jednoducho musíme e, zabezpečiť, aby Uganda niesla svoju politickú zodpovednosť e, za takúto legislatívu, ktorú navrhuje, pretože to e, zohrozuje a diskriminuje homosexuálne lesbičky. Dokonca je možné ich uväzniť na 3 roky alebo aj na trest smrti. Takisto aj heterosexuálni, ak neoznámia sexuálnu orientáciu niekoho, kto je s homosexuálom alebo je lesbičkou a keď ho neoznámia, tak takisto môžu byť, môžu byť väzni uväznený, čiže ktokoľvek z nás by mohol e, byť e, uväznený, tak to je tiež neprejateľné. Jednoducho musíme povedať, že sexuálna orientácia je práva súkromnej osoby e, a týka sa jeho súkromia a sloboda súkromia by mala byť zabezpečená tak medzinárodní darcovia, ako aj vládne a nemovládne organizácie by mali e, odsúdiť takýto návrh zákona a ja, by, ja odmietam akékoľvek uplatňovania trestu smrti. Ak e, nebude Uganda konať, mali by sme potom vyzvať komisiu a radu, aby e, začali konanie proti Ugande za porušovanie ľudských práv. Chcel by som takisto pripomenúť ugandskej vláde jej povinnosti a dodržiavať medzinárodné dohody a dohodu z Kotonu, ktorá volá po e, rešpektovaní ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Romeva Rueda. Nasleduje pani Gomeš na jednu minútu. Európa musí zasiahnuť e, so všetkými nástrojmi, ktoré sú k dispozícii v kontexte dohody s Kotonu. E, musíme okamžite požadovať e, zastavenie tejto iniciatívy aj keď bude potrebné zastaviť hospodárskú spoluprácu s Ugandou, keď e, sme si uvedomili, e, čo vlastne je obsahom toho návrhu zákona a keď e, vidíme, aký osud vlastne čaká podľa tohto homosexuálov v Ugande, tak vlastne zistujeme, že aká, aká silná ešte stále je, silne zakorenená je homofobia, homofobia po svete a je mimoriadne šokujúce, že akú úlohu hral uh, aj niektoré organizácie v Afrike a preto musí eh, Európa urobiť všetko preto, aby neutralizovala situáciu a neutralizovala rôznych, rôznych škodlivé vplyvy eh, sveta na Afriku. Predseda, ďakujem pekne. Ďakujem pani Gomez a teraz pani Janes Garcia na jednu minútu. Me congratulo, señor presidente, eh, la unanimidad Pán predseda, som rád, e, že jednotlivé predstaviteľe z politického spektra e, majú rôzne názory, keď hovoríme o návrhu zákona, ale zároveň sú to e, vlastne jednohlasné alebo hlasy, ktoré vyjadrujú rovnaký názor Európskeho parlamentu. A ja som žiadal slovo, pretože ja som chcel vlastne len podporiť kolegov a takisto to vyjadrím aj vo svojom hlasovaní. Podporujem Michaela Cashmana a ostatných predstaviteľov z politických skupín, ktorí sa vyjadrili, pretože pretože boj proti netolerancii, diskriminácii a konkrétne s e, homofóbiou a ešte aj pod rozbou trestu smrti znamená, že my musíme všetci stať plece pri pleci a musíme naliehať aj na komisiu a radu, aby rovnako sa tomu tvrdo postavili na odpor ako my a tento nespravodlivý zákon musí zmiznúť zo sveta, pretože vracia Ugandu do doby kolonializmu. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k, k HDI a dávam slovo pánovi Bredasovi slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som povedal, že som rozhorčený týmto návrhom zákona, pretože, pretože kriminalizuje sexualitu a kriminalizuje to, keď niekto neposkytne informácie o niekoho iného sexuálnej orientácii. To je jednoducho nepriateľné. Rád by som zdôraznil aj fakt, že rozpravu, ktorú vedieme, vedieme v kontexte, kedy hovoríme o druhej revízii dohody z Kotonu a Uganda je signatárom tejto dohody. V dohode z Kotonu sa hovorí, že je potrebné rešpektovať ľudské práva. Vo výbore DV sme tento týždeň mali správu od pani Jolly o tom, ako vyzerá revízia doho- dohody z Kotonu a keby sme mali možnosť si to všetci skôr prečítať, dalo by nám to kontext, v ktorom by sme sa naozaj mohli vyjadriť rázne proti tomu, čo sa deje v Ugande. Ďakujem pekne. Uzatváram túto rozpravu, ale ešte predtým má slovo pani Preda. Utala. Budúci rok v máji v Ugande, v Kampale, bude konferencia, ktorá bude hovoriť o bude revidovať rímsky štatút a Myslím si, že toto by malo byť to správne miesto pre Ugandu, aby si aj inými očami prezral svoju vlastnú antidiskriminačnú legislatívu. Ďakujem pekne, pán Hotala. Máte, pán Samecký, máte slovo za komisiu. Vážený pán predseda, ctení poslanci, komisia má veľké obavy s veľkými obavami pozerá na zákon o proti homosexualite, ktorý nedávno schválila Uganda. Tento zákon porušuje ľudské práva vo veľkej miere a pre komisiu sú ľudské práva prioritou. Komisia um, má pocit, že penalizovanie homosexuality, tak ako to predpokladá tento zákon, je proti dohovoru o ľudských právach. Mnohé takéto dohovory Uganda ratifikovala a má právne záväzky a diskriminácia nie je žiadnou výnimkou. Domáca legislatíva musí byť konzistentná so záväzkami na medzinárodnej scéne. Tento zákon ide aj proti vyhláseniu OSN o sexuálnej orientácii a genderovej identite alebo rodovej identite, ktorá súvisí s dekriminalizáciou homosexuality a to sa týka priamo EÚ. Európsky komisár de Gucht vyjadril obavy prezidentovi Musalanimu minulý november zdôraznil, že čo sa týka úcty k ľudským právam, Európska komisia tomuto priklada veľkú dôležitosť spolu s Európskym parlamentom. Ale vyjadril dôveru prezidentovi Ugandy, že takáto legislatíva nebude realizovaná v praxi. Tí, ktorí sú na misiách v Ugande, takisto diskutovali o tejto téme niekoľkokrát počas stretnutí s premiérom, počas stretnutia s ministrom spravodlivosti, keď sa hovorilo aj o článku 8. Demarš z 3. decembra zo strany Trojky a Európskeho predsedníctva, keď sa stretli ministri zahraničných vecí, opäť vyjadrila vážne obavy a potvrdila podporu základným slobodám, pripomenula Ugande jej medzinárodné záväzky. Minister sa hájil tradičnými hodnotami a kultúrou, ktorá potrebuje čas, aby sa zmenila, ale to len počerkuje dôležitosť, aby sa konala e, univerzálna všestranná kampaň. Nie je prípustné, aby sa podnecovali ľudia, ktorí, sa, ktorí majú udávať druhých. Komisia dúfa, že v duchu partnerstva medzi Európskou úniou a Ugandy tento demarš spolu s ostatnými vyjadreniami nesúhlasu bude viesť k tomu, že sa tento zákon zruší alebo sa uvedie do súladu s medzinárodnými záväzkami o nediskriminácii v sfére sociálnej, sexuálnej orientácie. Ďakujem pánovi komisárovi Saneckému. Tým sme ukončili diskusiu k tomuto bodu a hlasovanie bude po ukončení rozprave. Teraz e, budeme hovoriť o návrhoch 7, o 7 návrhoch e, na uznesenie ide k slobodu prejavu v Azerbajčane. A teraz má slovo za autorov pán Provera. Nech sa páči dve minúty. Ďakujem, pán predseda.